vykonávať eh, funkciu, ktorá je kompatibilná s eh, eh, funkciou nech aj zo strany výborov pre právne záležitosti, ako aj delegácie pre vzťahy s Japonskom. Chcem sa vás pýtať, že či máte nejaké k tomu pripomienky, ak nie, tak tým pádom to považujeme za schválené. Teraz prejdeme k